ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe. Pani komisárka. Vážený pán predsedajúci, ctené poslanky, ctení poslanci. Ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov a súťaží je ohroz, hrozbou európskeho športu. Európska komisia je odhodlaná urobiť maximum preto, aby pomohla športovým organizáciám bojovať s týmto nešvarom. Som si vedoma zapájania sa organizovaných e, sietí zločincov pri manipulovaní so športovými výsledkami a ovplyvňovaní profesionálneho futbalu v Európe. Moje služby boli v kontakte s Europolom, aby sa prediskutovala táto tematika a ja e, vítam aktivity, ktoré Europol doteraz rozvinul. Čo sa týka e, dohovoru Rady Európy proti manipulácii výsledkov športových zápasov, komisia v novembri 2012 prijala odporúčanie smerom k rade a tieto odporúčania volajú, apelujú na členské štáty EÚ, e, e aby umožnili komisii zapojiť sa do rokovaní. Očakávame, že rada príjme svoju smernicu o rokovaní, e, usmernenia k rokovaniam v blízkej budúcnosti. Keď bude tento dohovor prijatý, vyšlo to silný signál o tom, aká je Európa odhodlaná zabezpečiť e, bezúhonnosť športu. Tento dohovor by takisto mal byť otvorený tomu, aby ho podpísali neeurópske krajiny a tým sa vysporiada s globálnym rozmerom tohto problému. Aby sme e, zabezpečili e, komplexný prístup. Všetky služby komisie, ktoré sú kompetentné v tejto veci, pracujú v úzkej súčinnosti, aby zabezpečili konzistentnosť eh, v EU AKI v oblasti trestného práva, ochrany dát a interného trhu. Nedávne oznámenie Europolu ukazuje, že zapojenie práva a agentúr pre presadzovanie práva v praxi menovite ich spolupráca na európskej úrovni, je podstatná pre boj s ovplyvňovaním výsledkov športových zápasov. Manipulácia s výsledkami športových súťaží vyžaduje úzkú koordináciu medzi justíciami, ktoré sú zapojené do trestného vyšetrovania v príslušných štátoch EÚ a takisto prokuratúrami. Kompetentné autority by sa mali spoliehať na Eurojust v praktickej koordinácii cezhraničného stíhania. Ale zároveň by mali využiť celé inštrumentárium nástrojov v oblasti justičnej spolupráce, vrátane európskeho zatýkacieho príkazu. Vykonávanie policajnej práce a stíhanie sú však je len jednou časťou problému. Aby sme boli efektívni pri tomto boji, treba fixľovanie s výsledkami zabrániť mu aj preventívnymi opatreniami. Ja som veľmi rada, že vás môžem informovať, že v roku 2012 sa už konali prípravné akcie. Komisia si vybrala 5 projektov v oblasti ovplyvňovania športových výsledkov zápasová súťaži a tento projekt pomôže e, informovať e, relevantných aktérov a zvýšiť povedomie o rozsahu tohto problému i v športovom hnutí aj medzi verejnosťou. Práca na týchto piatich projektoch sa už začala na začiatku tohto roka a výsledky očakávame v prvej polovici roka 2014. Koordinátori projektov pracujú v úzkej súčinnosti, aby dosiahli synergiu a majú spoločné stratégie. Výsledok týchto projektov nám pomôže rozšíriť osvedčené praktiky a posilniť zosieťovanie. Chcela by som dodať i to, že úzko spolupracujem s kolegom komisárom Barnierom, aby sme sa vysporiadali s problémami ovplyvňovania výsledkov športových zápasov. V novembri roku 2012, 23. komisia prijala akčný plán o online hazardných hrách a tento akčný plán mal v sebe kapitolu o bezúhonnosti športu. Jedna z aktivít, ktorú navrhla komisia, bola i odporúčanie, ktoré sa malo prijať v roku 2013. Odporúčanie bude povzbudzovať efektívnejšiu výmenu e, osvedčených praktík pri prevencii a boji so stávkovaním v súvislosti so, so e, nečestne upravenými špo- výsledkami športových zápasov. Všetci aktéry, ktorí majú čosi dočinenia s týmto procesom, musia v dôsledku prípravných aktivít e, v roku 2012 poskytnúť vstupné údaje a sú tu ešte ďalšie iniciatívy, napríklad workshopy Statis, schôdzky odborníkov, kde sa budú zhromažďovať dôkazy a koncipovať e, predbežné dokumenty. A napokon 5. februára tohto roka komisia prijala návrh na zrevidovanie smernice o praní špinavých peňazí v EÚ. Vo svetle obav, že sektor hazardných hier je naozaj zraniteľný a že sa v ňom môžu vprať špinavé peniaze, komisia navrhla, aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti smernice aj aby zahrňal iné hazardné štruktúry ako nielen kasína, pretože sa e, šíri riziko nečestných hazardných hier v celom tomto odvetví. Európska únia zareagovala e, striktnými, ale aj pružnými opatreniami. Ďakujem. Ďakujem. A teraz menej politických skupín ako prvý za EPP na dve minúty pán Belet. Uh, uh, ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážna pani komisárka a kolegovia. Ďakujem aj kolegom uh, Loki Gardovi a Petra Kamere za túto spoločnú iniciatívu. Budem pokračovať v Holandčine. Pani komisárka, vyšetrovanie Europolu nám hovorí, že Maďarsko, respektíve eh, manipulácia športových výsledkov je zločinom a to veľmi závažným problémom. Musíme zaujať európsky prístup a dokonca ešte viac medzinárodný prístup. Musíme podporovať e, štruktúralnú výmenu informácií, športové federácie, aj národné regulačné orgány, aj policia musia spolupracovať, aby podporovali túto výmenu údajov a informácií. Po druhé, týmto uznesením, pani komisárka, e, chceme dosiahnuť legislatívny návrh komisie tak, aby takáto manipulácia podliehala ustanoveniam organizovaného zločinu. Viete, že pojem organizovaného zločinu je veľmi široký a tí, ktorí sa podielajú na tomto zločine, zneužívajú práve to, že je to veľmi nejasné a veľmi zvláštne poprepájané. Je potrebné zaviesť jasné tresty a pokuty pre tých, e, ktorých sa odhalí podielanie sa na takéto činnosti. A ďalej, čo sa týka neregistrovaných e, nezákonných stránok, ktoré sa zameriavajú na stavkovanie, tieto je potrebné identifikovať e, a zakročiť proti ním. Taktiež musíme vytvoriť vhodný právny rámec. No a v neposlednom rade musíme docieliť zákaz stávkovania na zápasy mladistvých hráčov. A v tomto sa musia eh, angažovať všetci zainteresovaní. Naozaj chceme zabrániť tomu, aby sa mladí športovci eh, stávali obeťami takéto trestnej činnosti. V súčasnosti je sledovanie eh, tohto vývoja nedostatočné. Musíme zvýšiť naše úsilie, a to vy, komisia, ale máte pri tomto našu podporu a to plnú podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Belet. Za socialistov a demokratov na 1,5 minúty pani Kamerevert. Dank, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážna pani komisárka. Vyšetrovania pod kodovým názvom e, Operácia Veto e, odhalili jeden z najväčších škandálov. E, minimálne 380 zápasov bolo v Európe manipulovaných na celom svete viac ako 700 a Europol dokonca tvrdí, že je to len špička ľadovca. Nevieme a niektoré ďalšie športové odvetvia sú v tomto zapojené tento škandál veľmi hlboko zasiahol každého športového fanúšika, fanúšika futbalu pretože e, pošliapáva e, hlavné princípy športu, čestnosť, e, férovosť. Tieto pozitívne hodnoty sú týmto veľmi výrazne podkopané. Panušikovia sa chcú spoľahnúť na to, že ich družstvo a mužstvo vyhrá férovo a preto sa fair play nemusí podporovať a propagovať len slovne, ale musíme ju aj žiť v praxi. Musíme zabezpečiť prevenciu, dohľad, ale aj sankcie a preto žiadame o športových združení politiku nulovej tolerancie, ktorá taktiež bude znamenať eh, kódex, ktorý budú musieť dodržiavať všetci zainteresovaní a taktiež podporu prevenčných programov. Pri športe tu nie je len o výhru a prehru, ale aj o veľa peňazí, ako vieme. A preto eh, stávky živých zápasov Eh, ktoré prebiehajú online neustále až do úplného konca zápasu, eh, sú veľmi eh, náchylné na manipuláciu a mali by sa zakázať. Musíme presne a jednotne zadefinovať, čo presne znamená manipulácia zápasov a je potrebné to zakotviť aj v trestných zákonníkoch členských štátov. Taktiež je potrebné, aby sa trestné orgány zapojili do vyšetrovania týchto E, zločinov, aby sa aj európske orgány na tomto podielali. Chcem sa poďakovať pani komisárke za jej vyjadrenie a dúfam, že naše uznesenie prispieje k tomu, že čo skoro uvidíme ovocie našej spoločnej práce a že sa takéto manipulácie vplyvnenia výsledkov stanú minulosťou v Európe aj vo svete. Ďakujem. Teraz na dve minúty za Alde. Pán Lokegard. Tak, tak for ordet. Det er... Ďakujem pekne že ste mi udelili slovo. Dnes je naozaj veľký deň tak pre Európsky parlament, ako aj pre komisiu. Keď hovoríme o boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, tak ako hovorila pani komisárka, tie slova sme chceli počuť a hovorí ich v správnom čase na správnom mieste. Bez pochyby, a povedali to aj predrečnice, aj pani komisárka, že to, čo doteraz sme len zistili, to je len vrchol ľadovca. Všetci zainteresovaní nám hovoria, že tu je ohrozený samotný základ športu, ak tento fenomén nevykoreníme. E, tá, tento fenomén prišiel z Ázie, cez Balkán a všetci sme ohrození tým, že športové aktivity budú takýmto spôsobom podkopané. Samozrejme, musíme proti tomuto ohrozeniu bojovať na celosvetovej, ale aj európskej úrovni, pretože obhajujeme európske hodnoty. Mnohé z veľkých športových udalostí, hlavne fotbalových, sú európske, preto potrebujeme uchovať integritu v európskom športe. Návrh uznesenia je veľmi pozitívny, spolupráca bola veľmi dobrá. Rád by som to zdôraznil, povedal to aj Ivo Belet, je dôležité, aby e, e, sa naše úsilie sústredilo aj na dostatočnú informovanosť, ale mnohí nevedia, čo sa deje v iných krajinách. Bolo by lepšie, keby sme samozrejme postupovali, takže nebudeme narušovať princíp subsidiarity v členských štátoch. Ďakujem teda spravodajcom, komisárke za spoluprácu pri tejto iniciatíve. Ja si myslím, že je to veľmi slubná cesta a veľmi dobrý deň pre európsky šport. Pán Lokegard, pani Sinclair, mám modrú kartu na vás. Otázku. Súhlasíte s otázkou? Pani Sinclair. You, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, môj kolega hovoril o integrite, ale možno by sa mohlo vyjadriť k integrite Európskej únie. E, v jej poslednom rozhodnutí ja si myslím, že to spôsobuje dosť závažné problémy, pretože to presúva eh, eh, majetok a peniaze z eh, malých klubov do veľkých futbalových klubov klubov na tej najniž, futbal na tej najnižšej úrovni je najmenej financovaný a komisia vo svojich opatreniach útočí na týchto futbalových hráčov, ktorí sú oveľa menej platení ako tí špičkoví. A práve tento problém vytvára samotná Európska únia a nebojuje proti nemu. Pán nech sa páči. Ďakujem. Bez pochyby. Problém, tak ako ste ho nadnesli, existuje. Ide o to, že sú športové týmy, ktoré majú obrovské finančné prostriedky a naopak iné ich nemajú. Je pravda, že E, určité selektívne skupiny sa sústredujú na e, druhú ligu, tretiu ligu alebo na nižšiu kategóriu športových zápasov, ale to neznamená, že EÚ s tým nemá nič spoločné. Samozrejme, proti korupcii v športe musíme bojovať na všetkých úrovniach. To, že e, som povedal, že to je v nižších kategóriách, to neznamená, že to je, nie je v prvej lige futbalu. Napríklad pri nedávnom v Taliansku sa uznalo, že existuje korupcia a tá na všetkých úrovniach eh, súťaže. Ako som už povedal, sú športové týmy, ktoré majú veľké množstvo financií, ale aj veľa dlhov a naopak, a teda tí sú zraniteľnejší v tomto boji proti korupcii, ale to neznamená, že by EU do toho nemala zasahovať. Ďakujem, pán Lokegat, za zelených. Pán Távareš na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je to vážny problém, všetci to vieme. A už niekoľko rokov v niektorých členských štátov e, sa to e, často prejavovalo a niektoré veci postúpili až pred súd. Zápasy boli vopred dohodnuté na základe určitých stávok Nevieme doteraz, do, až do akej hĺbky bol tento problém veľký. Europol odhalil cezhraničnú sieť kriminálnych organizácií práve v tejto oblasti. Takže to sú všetko dôležité body, ktoré treba zdôrazniť. Napojenie s organizovaným zločinom, a vytvárame v EÚ právny základ, ide o cezhraničný problém a spadá to do kompetencie EÚ a nemôžeme proti tomuto fenoménu bojovať pred, e, bez pôsobenia na celej úrovni EÚ. Je to problém, ktorý postihuje celú spoločnosť, predovšetkým športové spoločnosti a asociácie. A tu by som rád vyzval, aby tieto športové asociácie, organizácie spolupracovali s orgánmi aby sa urobilo skutočne e, veľké čistenie, veľká čistka, používam tento termín zámerne. Nemôžeme na jednej strane hovoriť, že športové organizácie potrebujú EÚ na slobodu pohybu, e, pre množstvo ďalších vecí a potom jedným dychom hovoriť, že pri udeľovaní šampionátu takým krajinám ako Bielorusko E, ktoré je ohrozované korupcie a ani sa tam nerešpektujú ľudské práva. Nesmieme zabúdať e, pri riešení tohto problému aj na taký fenomén, ako je pranie špinavých peňazí. Pozor, nejde o malý problém a netýka sa len športu. Navyše, pán predsedajúci, Šport zohráva v spoločnosti významnú úlohu a nie, nemôžeme ho chápať len ako oddelenie mimo, kde môžeme rešpektovať nelegálnosť. Za ECR teraz pani McClarkin. Colleagues. Vážení kolegovia, ja oceňujem tento návrh uznesenia o korupcii a vplyvňových výsledkov športu. E toto ovplyvňovanie výsledkov je veľkou hrozbou integrity globálneho športu. Rozsah toho, čo odhalilo vyšetrovanie Europolu, je naozaj veľkým znepokojením a mnohých nás šokovalo ehm, to, čo sa objavuje v tejto správe, eh, tých 380 zápasov v Európe, ktoré sú podozrivé ovplyvnené zápasová korupcia eh, nemá vplyv len na tie najvyššie úrovne, ale aj v tých nižších ligách eh, po celej Európe sú do toho zapojení členovia. Musím povedať, že podporujem autonómiu športu. Nemali by sme zasahovať príliš do fungovania športovej organizácií, pretože oni samotné majú spôsoby, ako riešiť tento problém, ale keď je korupcia takto hlboko zakorenená, ako dokazuje toto vyšetrovanie, musíme zvážiť možnosti nášho zásahu, aby sme bojovali proti tomuto problému. Ľudia, ktorí sú za ovplyvňovaním výsledkov, sú často prepojení na organizovaný zločin. Často sú e, tieto subjekty e, majú sídlo mimo Európy a pritom ovplyvňujú zápasy v Európe. Je to e, na našom území, preto musíme zabezpečiť zapojenie všetkých orgánov, ktoré na to majú páky, aby sa nešírilo toto ovplyvňovanie zápasov. Myslím si, že výmena informácií je kľúčová v boji proti korupcii v športe. Tieto diskusie musia prebiehať eh, aj na globálnej úrovni, pretože tieto rozhodnutia sa netýkajú len EÚ. Integrita športu je mimoriadne dôležitá aj pre stavkovanie. Môj kolega Ashley Fox eh, vo svojom návrhu správy o online eh, stavkovaní taktiež poukazuje na tento problém musíme zabezpečiť prehlbenú spoluprácu v boji proti tomuto problému. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili integritu športu, ktorý máme všetci tak veľmi radi. Clarkin. Ďakujem pekne, pani McClarkin. Pán Batten, ste pripravení? Vidím, že bežíte po chudbe, ale máte veľmi dobrý čas. Dobre, nech sa páči, máte slovo. Uh, happily... Nie je to preto, že hrám futbal, obávam sa, pán predseda. Uh, ja neviem tak veľa o športe, ale viem o manipulácii výsledkov športu. Táto správa volá potom, aby sa vytvorila jednotka v boji proti ovplyvňujem výsledkov. My vo Veľkej Británii už máme takúto jednotku, volá sa policia. Zároveň však musím povedať, že Európska únia sa zapája sama do tohto ovplyvňovania výsledkov v roku 75 v referende vo Veľkej Británii o členstve v EÚ toto bol dopredu ovplyvnený výsledok. E, taktiež agentúra e, v USA výrazne ovplyvnila, financovala kampaň a tým ovplyvnila výsledok podľa dôkazov v roku 1992 v Dánsku. Taktiež bol ovplyvnený výsledok, keď referendum prinieslo dopredu rozhodnutý výsledok. Taktiež bol rozhodnutý výsledok vo Francúzsku a v Holandsku o ústave EÚ, keď e, priniesli nesprávny výsledok, e, ale namiesto toho, aby sa opakovala celá hra, jednoducho sa zmenili pravidlá a potom to dopadlo tak, ako EÚ chcela. A aj Írsko, keď e, prednieslo svoj výsledok k zmluve, k Lisabonskej zmluve, aj oni sa museli vrátiť späť a opakovať zápas, až kým nebol dosiahnutý želaný výsledok. Teda keď hovoríme o tom, že nechceme manipulovať výsledky, mali by sme najskôr začať sami u seba. Mister. Pán Batten, pán Lokegaard eh, zdvihol modrú kartu. A rád by vám položil otázku, ak ste ochotní ju prijať. Nech sa páči, pán Lokegaard. Demonstrerede han er i hvert fald ikke ved noget om sport. Môj kolega e, jasne dokazuje, že nevie o športe nič. A preto sa pýtam, keď e, teraz e, prehliadneme politické aspekty vo vašom vystúpení, ste ochotní uznať, že ak chceme bojovať proti medzinárodnému zločinu, cezhraničnému zločinu, nestačí do toho zapojiť národné policajné zložky. Ak všetky ostatné policajné zložky, o ktorých dúfate, že budú spolupracovať, eh, nie sú ochotné uznať eh, takéto snahy. Pán Baten, ďakujem. Eh, ja som ochotný priznať, že neviem nič o športe, ale čo sa týka medzinárodného zločinu, isté, že už existuje medzinárodná organizácia na boj proti zločinu, a tá sa volá Interpol, a taktiež sú národné policajné zložky, ktoré majú na starosti boj proti zločinu vo svojich eh, členských štátoch. Preto nechápem, prečo by sme mali vytvárať nový orgán, ktorý by vlastne robil to, čo už dokáže eh, splniť polícia a Interpol. A neviem, ako si môžete vôbec navrávať, že ďalší nový orgán EÚ by bol efektívnejší ako už existujúce orgány EÚ. Ďakujem za GUNGL na 1,5 minúty pán Ena. Ďakujem, pán predsedajúci. Len prednedávnom Europol objavil širokú sieť, ktorá ovplyvňovala viac ako 300 zápasov v Európe. 400, viac ako 400 športovcov bolo vyšetrovaných a mnohí boli zadržaní. A teraz sa môžeme tešiť, že Európsky parlament sa rozhodol tejto otázke venovať ale ani zďaleka neodpoveda tejto výzve liberalizácie stávok. Spoločné uznesenie len vymenúváva síce dobré zámery, ale nenavrhuje udržateľné riešenie pre sektor ak športové aktivity sú podstatné a dôležité pre vzdelávanie, a zdravie ľudského e, života vo všetkých etapách života pre všetkých ako dôležitý prvok rešpektu všetkých a mm, života v spoločnosti, tak je dôležité, aby sme sa dostali z tohto obchodovania, e, ktoré podporuje e, podvody organizovanej mafie a aby šport biznis, ktorý slúžil ich, im záujmom a tie kluby, ktoré neustále miňajú obrovské sumy bez rešpektovania platných účtovných pravidiel, Členské štáty by mali konať minimálne preto, aby športové stávky spadali pod štátny monopol, ako hovorí rozhodnutie Európskeho súdneho dvora 800. Prísne pravidlá, disciplinárne postupy profesionálne športové týmy, ktoré ich rešpektujú a prísne postihy pre všetkých, ktorí to porušujú. To všetko je v zodpovednosti aj e, bank, ktoré zneužívajú e, citlivú situáciu klubov, ktoré sú v bankrote. Nemali by sme sa uspokojiť len s dobrými e, úmyslami, je to škoda a teda my sa zdržíme hlasovania pri tomto uznesení. A teraz za nezaradených pani Sinclair. You, Ďakujem, pán predsedajúci. Mm. Táto téma je mi veľmi blízka. Ja mám šport veľmi rada a mám dokonca aj sezónny lístok na zápasy a podporujem šport aj na najnižších úrovniach. Tento problém preto si myslím, že treba riešiť. Niektorí tento šport nazývajú nádhernou hrou. E, čoraz viac vidíme, e, že futbal je čoraz špinavší podľa odborníkov. Až 10 zápasov každý týždeň v Európe je ovplyvnených e, manipuláciou výsledkov. Tie čísla, ktoré sa týka celého sveta, sú naozaj zarážajúce, ale nestačí vnímať to len z európskeho pohľadu. Môžeme dôverovať komisii, ktorá má za sebou e, výsledky e, korupčného pôsobenia, že bude teraz spravodlivým rozhodcom e, v riešení týchto problémov na celom svete, až kým sa futbalové asociácie nedajú do poriadku, ako môžeme vôbec očakávať zmenu. Keď sa pozrieme napríklad na konkrétny prípad FIFI, je to organizácia, ktorá čelí veľkým obvineniam z korupcie a teraz sa zaviazala, že bude dodržiavať eh, kódex, ktorý umožňuje eh, riadenie zápasov a výsledkov. Eh, mnoho pracovníkov je zle platených, a pritom by mali byť motivovaní e, vyšetrovať takéto prípady. Myslím si, že navrhovanie európskych krokov v tejto súvislosti je úplne irrelevantné. Musíme do toho zapojiť národné futbalové asociácie a národné vlády, aby bojovali proti organizovanému zločinu vo futbale, vo futbale a aby ho odstránili raz a navždy. Myslím si, že futbal by sa mohol opäť stať krásnym. Ďakujem pani Sinclair a teraz rečnite vo vlastnom mene na dve minúty pán Skúria. <clears throat> Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem aj pani komisárke za akty, ktoré urobila, ktoré mieni urobiť v budúcnosti a činy. Je veľmi dôležité, z čoho dnes vychádzame. Šport vzniká pre národy a ľudí. Táto aktivita mala akýsi svetý, posvetný charakter a s odvahou. Po dlhom trénovaní sa športovci venovali tejto aktivite. A vyhrával ten, ktorý e, lepšie trénoval, nie ten, ktorý viacej podvádzal. Vieme veľmi dobre, že v súčasnosti futbalové zápasy často musia chrániť policia, ale tieto opatrenia nestačia, ale prevencia, skutočná kultúra v športe spolu so spoločnou koordinovanou legislatívou majú byť správnou odpoveďou aj pre základné športové asociácie a organizácie už sa prišlo s viacerými iniciatívami a je dôležité, aby sa urobili čím skôr, pretože narastá počet ovplyvnených zápasov. Šport nás učí žiť podľa pravidiel, ktorý nás učí, že vyhrá ten, ktorý je šikovnejší a zdatnejší, nie ktorý má viacej peňazí. Pracujme na tejto téme, pretože e, keď šport nebude takto fungovať, tak ťažko vybudujeme lepšiu spoločnosť. Stojí za to, aby sme v tomto bojovali a pokračovali. Pán Skúria, pán Weigel, má modrú kartu na vás. Otázku súhlasíte, pán Weigel? Pán kolega Skúria, tu som za vami. Vážený pán kolega Skúria, ja tu sedím za vami a veľmi ma teší, že hovoríte o tom, že aj z etického pohľadu je potrebné vnímať šport a taktiež z pohľadu výchovy mladých. Zaujímalo by ma vaše vyjadrenie, e, tá absolútne prehnaná komercializácia športu vlastne napáda samotný šport e, v jeho jadre. Sú tu anomálie, sú športovci, ktorí e, zarábajú do neba volajúce sumy. A potom je to druhý extrém. Európsky parlament podporuje rozhodnutie, aby sa opätovne zaradilo boxovanie ako olimpijský šport. E, tvrdí sa, že e, je tento šport e, eticky narušený. Nemyslíte si, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako sa ob- môže obmedziť komercializácia športu? Súhlasím s kolegom aj v tejto iniciatíve, aby sa e, zápasenie neodstránilo z olympijských hier. Je to jeden z najstarších športov. Musíme dávať pozor na to, ako sa realizuje športová aktivita, ako sa financuje šport a treba o tom diskutovať, aby sme našli riešenie a sme tu prítomných 27 štátov, čo skoro máme rôzne skúsenosti, ale môžeme byť veľkým príspevkom na vyriešenie tohto problému. E, ¿Puede usted contestar? ya está, ¿no? Ya está. tiene la palabra por minuto y... A teraz na 1,5 minúty pani Boskurt. I'm concerned. Ďakujem pekne. Ja si robím veľké obavy o integritu športu. Taktiež ma znepokojuje bezpečnosť našich občanov a znepokojuje ma aj nedostatok konkrétnych krokov, keďže organizovaný zločin tak hlboko zasahuje šport v Európe. Šokujúce výsledky vyšetrovania Europolu odhalili rozšírenú sieť kriminálnych organizácií, ktoré sú zapojené do dohadovania výsledkov zápasov v celej Európe. Takáto manipulácia výsledkov je novou formou zločinu s veľkými príjmami, s nízkymi trestmi. A využíva sa ako nástroj kriminálnych trestných organizácií, aby odlákali pozornosť e, od e, obchodovania z drog e, a pašovania. Ja vieme, že komisia sa snaží bojovať proti manipulácii výsledkov, ale dnes by sme chceli od vás počuť, pani komisárka, ako chcete riešiť teraz okamžite zapojenie trestných gangov do e, fungovania európskeho športu, ktoré ohrozujú integritu športu. Spomenuli ste Europol, spomenuli ste Eurojust, ale oni musia mať nástroje a musia presne vedieť, ako to bude zadefinované v legislatíve a musia mať taktiež v dispozícii lepšiu spoluprácu na úrovni EÚ. Prepašte, ale vyrušujete ma trochu. Vy tam vpravo. Monsieur, monsieur I can't concentrate. I'm... Pán Enen, poprosíme vás. Niektoré členské štáty si to ešte stále nechcú priznať e, a tie sú najviac vystavené riziku, pretože si neuvedomujú e, negatívne dôsledky takéhoto ovplyvňovania e, výsledkov zápasov a tým sú vlastne útočiskom všetkým zločincom. Európska únia musí lepšie koordinovať toto úsilie. Nemôžeme už viac čakať, kým zakročíme, kým rada konkrét, konečne uzavrie svoj dohovor e, v tejto veci. E, toto rozhodnutie v roku 2014 nezastaví e, túto trestnú činnosť, je potrebné zakročiť okamžite teraz. Čo si komisia urobiť už teraz a dnes, aby zachovala integritu športu? Ďakujem. Ďakujem, pani Boskurt. Teraz na jednu minútu pán Takula. Kiitoksia, arvo... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj ja by som sa chcel najskôr poďakovať komisii za túto veľmi dobrú iniciatívu. Takéto iniciatívy potrebujeme. Potrebujeme spoluprácu, aby sme vypúdili zo športu e, takéto negatívne nádychy. Musíme taktiež zabezpečiť lepšie riadenie boja proti manipulácii výsledkov e, zápasov E, musíme trvať e, na e, etickom základe, na základe férovosti v športe, z ktoré vlastne šport vznikol vo svojom počiatku. Ale taktiež nesmieme zabúdať tejto súvislosti, že musíme bojovať taktiež proti negatívnym vplyvom v športe, ale takto nesmieme výlučne vnímať šport. Nesmieme zabúdať, že 90 športu E, prebieha v pozitívnom duchu. E, šport má pozitívny vplyv na ľudí, ktorí sa mu venujú a aj takto musíme vnímať šport a podporovať ho. Isté, že tieto negatívne vplyvy je potrebné zmierňovať, bojovať proti ním a to spoločne na globálnej úrovni e, proti tejto manipulácii výsledkov zápasov. Ale nesmieme taktiež zabúdať na ten etický prínos športu. Nesmieme zabúdať ani na E, základné zásady športu a olympijských hier, kde sa podporuje férovosť e, a princíp, že lepšie a zdatnejší vyhrá. Ďakujem. Ďakujem. Na jednu minútu, pán Čontis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem Rád by som pripomenul, že kolega Papa Papastámkos tvrdo bojuje o svoje zdravie a dúfajme, že sa vráti medzi nás čím skôr zdraví. Chcel som dnes pripomenúť, bol to jeden z tých ľudí, ktorí neústavne bojovali v tejto téme. Poznám posledné údaje z Europolu, pokiaľ ide o ovplyvňované zápasy. Je to stará téma, a týka sa to bohužiaľ aj amatérskeho športu. Dochádza ku komercializácii všetkého. A ako keby profáne sa dostalo do posvetnej oblasti a bohužiaľ aj futbal je postihnutý. Orgány nemôžu alebo nechcú prijať patričné opatrenia ale to nemôže byť alibi na preto a je potrebné, aby sa prijali prísne sankcie a aby sa aplikovali. Nemôžeme sa tomu vyhnúť. Potrebujeme garantovať, aby šport ostal ideálom hlavne pre eh, mladých ľudí. A teraz pani Mačie na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Europol vo februári odhalil organizovanú sieť, ktorý ovplyvňoval viacej ako 300 zápasov. My gratulujeme Europolu za tento bezprecedentný čin. Aj agentúra CEPOL e, prispela k tomu, lebo pripravuje policajtové. Ja dúfam, že táto agentúra bude aj naďalej fungovať. A rovnako aj Eurojust urobil vynikajúcu prácu v boji proti e, organizovaným sieťam. Pani e, komisárka, vy ste to povedali, oni tiež e, tieto siete pôsobia v tejto oblasti. S veľkým uspokojením príjmame váš návrh komisie o smernici proti praniu špinavých peňazí a dúfame, že sa čoskoro dostane do parlamentu a oceňujeme tiež boj proti mafii v smernici konfiškácie majetkov a dúfajme, že aj tento proces sa čím skôr ukončí v parlamente. Je potrebné, aby sme investovali viacej do prevencie a aby etický kódex skutočne platil v športe a aby tam bola nulová tolerancia ku korupcii Vieme, že mladí ľudia veľmi rešpektujú e, veľkých športovcov a týchto slavných športovcov mladí ľudia poznajú viacej ako hudobníkov či spisovateľov a títo športovci veľmi často stelesňujú určitý vzor správania sa pre celú Európu a to je dôležité. a preto musíme športu vrátiť jeho dôstojnosť a veľkosť. Ďakujem, pani Matej. A teraz na jednu minútu Pani Sehnalová. Ďakujem, pán predsedajúci. Nedávne prehlásenie Europolu potvrdilo ohrozenie európskej bezúhonosti športu v súvislosti s manipulovaním manipulovaním výsledkami zápasov a stavkovými podvodmi. Škody sú nielen finančie, finančné, ale horšie sú škody morálne. Spochybnená je čistota športu ako prospešnej spoločenskej aktivity, hlavne pre naše deti a mládež. Som presvedčená, že potrebujeme spoločný koordinovaný postup všetkých aktérov v boji proti manipulácii výsledkov a organizovanému zločinu. Žiadny štát ani organizácia nie sú schopní čeliť týmto javom samostatne. Pokladám za nutné zahrnúť ochranu etickej bezohnosti športu a boja proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov do rokovaní s tretimi krajinami a športovými medzinárodnými organizáciami. Skúsenosti ukazujú, že väčšina problematických stávok sa deje v Ázii s negatívnym dopadom na štáty Európskej únie. Európsky parlament teraz rokuje o oznamení komisie k online hazardu. Za socialistov a demokratov budem presadzovať, aby bezúhonnosť športu bola nedeliteľnou súčasťou rozpravy o tejto tematike v Európskej únii a ja som presvedčená, že nájdeme širokú podporu. Ďakujem. Ďakujem pani Sehnalová. A teraz pani Jakolino na 1,5 minúty. Ďakujem pán predsedajúci. Bez pochyby šport je e, spôsob, ako spájať ľudí, ako vychovávať hodnoty a pravidlá, hlavne pre našich mladých šport e, znamená zdravú súťaž, Eh, poraziť partnera, supera na základe určitých pravidiel. Integrita športu musí bojovať aj s dopingom, samozrejme. A eh, musíme bojovať teda proti korupcii v športe a ovplyvňovaní výsledkov. Šport je doteraz bohužiaľ biznesom. 100 miliárd eur znamenajú ovplyvnené zápisy. Je to obrovské číslo. Musíme nad ním pouvažovať. Korupcia e, často vychádza z azijských e, rajov takýchto e, ovplyvňovaných zápasov. A veľmi často je to v rukách organizovaného zločinu, Ide veľmi často o cezhraničné zločiny a preto nielenže je užitočná, ale potrebná spolupráca policajná a justičná, spolupráca Europolu, Eurojustu, aby sme tieto trestné činy odhalili a postihli. Potrebujeme na to väčšiu spoluprácu, ovplyvnené zápasy, ale aj e, rasová diskriminácia, a spolupráca medzi asociáciami, ktorá ovplyvňuje zápasy a výsledky, to je choroba, ktorú musíme vyliečiť. Už sa povedalo, že modely pre mladých ľudí sú veľmi často veľkí atleti a športovci a preto musíme e, znovu získať veľké symboly čistého silného športu. Ďakujem. A teraz pani Boskurt. Mali ste modrú kartu na pána Jakolina? Pani Boskur, nech sa páči. Pán Jakolino spomenul eh, výbor Krym. Ja som tiež členkou tohto výboru a taktiež som vypracovala dokument, ktorý sa zaoberá manipuláciou výsledkov zápasov, pretože si myslím, že to sa netýka len témy športu, ale je to taktiež dôležité aj pre orgány v trestnočinnom činné v trestnom konaní v EÚ. Organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí. A to sú veľmi e, veľké témy, ktoré rezonujú. Chcem sa opýtať, ako to pán Jakolino chce zapracovať do jeho blížotej sa správy. A veľmi by ma zaujímalo, ako to e, on vníma. Please. Pán Jakolino, samozrejme, s radosťou odpoviem. Ubezpečujem vás, pani kolegyňa, že táto časť ktorá súvisí e, s výsledkami ovplyvnými nie len vo futbale, ale aj v bejsbole. Týmto témam sa budem venovať v mojej správe, pretože integrita športu musí byť rozhodujúci prvok života aj pre našich mladých ľudí. Justičná spolupráca z tohto hľadiska je dôležitá v boji proti takémuto fenoménu. Ubezpečujem vás, pani kolegyňa, že tento aspekt bude dostatočne zdôraznený aj vo finálnom texte mojej správy v boji proti korupcii v športe. Ďakujem, pani Jakolino. A teraz na jednu minútu pán Repo. Arvojša. Pán predsedajúci, Žiaľ, manipulácia výsledkov a takéto stávkovanie e, veľmi významne poškvrňujú základné princípy športu, vzájomnú úctu, e, férovosť a spravodlivosť. E, ide o organizovaný zločin, ktorom sú v pohybe obrovské sumy manipulácia výsledkov e, zápasov e, prináša miliónové zisky tým, ktorí sa tomu venujú. E, sú do toho zapojení aj športovci a títo dokonca dostávajú odmeny vo výške niekoľko desiatok tisíc eur. Európska únia sa musí zapojiť do boja proti tomuto fenoménu. Ide o globálny zločin, v ktorom samostatný štát, ani jeden subjekt, ani organizácia, ani EÚ nedokážu nič. Ehm, je potrebné sledovať ehm, vývoj a výmenu informácií. E, iba tak sa nám totiž podarí e, pozornejšie vysledovať e, model tohto fungovania zločinného finovania a potom taktiež vypozorovať nejaké negatívne náznaky v prípade niektorých konkrétnych zápasov. Myslím, že je veľmi prínosné, že sa Európska únia snaží angažovať v tomto smere. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, pán Repol. A teraz na 1,5 minúty pán FISA, Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, prijali sa veľmi prísne opatrenia na boj proti dopingu. To bola rakovina posledných rokov a teraz treba urobiť to isté e, v ovplyvňovaní výsledkov zápasov. Je to fenomén, ktorý postihuje celý šport, športovcov, trénerov, aj rozhodcov Minulý rok sme širokou väčšinou v parlamente schválili rozhodnutia a tam sa už navrhovali určité opatrenia, napríklad intelektuálne vlastníctvo uznať ho pre organizátorov zápasov, aby sa mohli postaviť proti stavkám, ktoré sú podľa nich nevhodné. A členské štáty majú typy, typifikovať akýkoľvek druh korupcie v športe a bojovať e, na e, celoeurópskej úrovni proti korupcii v športe, spolupracovať s Europolom aj s Eurojustom, žiadať od kompetentných orgánov v športe, aby postupovali potrebné údaje pre antikorupčné systémy pre lepšiu kontrolu. Ale predovšetkým dobrý manažing, to je rozhodujúce Ovplyvňovanie zápasov prebieha hlavne vtedy, keď športovci nedostávajú odmenu, za ktorú si zaslúžia. A veľký vplyv má aj vzdelávanie športovcov, ale aj informovanosť. Oceňujem pani komisárka iniciatívu komisie prijať odporúčanie o dobrých praktikách a postupoch v roku 2014. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci a nasledujúci je pán Papa Nikolau, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Jav ovplyvňovania výsledkov športových zápasov a súťaží nie je samozrejme nový. Skúmali sme podobné javy už v 20. rokoch v mnohých krajinách. Dokonca aj pri Olympiade boli také podozrenia a skúmania z možnej korupcie pri boxerských zápasoch. Je to niečo, čo by malo vzbudiť obavy v Európe. Keď sa pozrieme na čísla, ktoré uvádza Europol, 380 zo 680 e, ovplyvnených výsledkov vo futbale, to bolo všetko v Európe podľa Europolu. To musíme zmeniť. Máme teraz Lisabonskú zmluvu, ktorá dáva Európskej únii väčší manipulačný priestor na zásah. Ako, sa, ako povedali predrečníci, existuje písomné vyhlásenie, ktoré vydal parlament a ktorý, ktoré malo upriamiť pozornosť na tento jav. Bolo to z iniciatívy nášho kolegu Jorgosa Papastamkosa a myslím si, že musíme urobiť ešte oveľa viac, aby sme vyriešili tento problém. Musíme robiť viacej v oblasti prevencie. Nie som si istý, či máme pocit, že robíme dosť e, pri monitorovaní a prevencii, či už ide o tok údajov, ktoré už existujú, či ich monitorujeme. Myslím si, že štatistiky v tejto otázke fixľovania s výsledkami e, by sa mali lepšie využívať a treba venovať lepšiu pozornosť aj atletike, aj iným športovým odvetviam. Môžeme byť hrdí na športové výsledky, to je súčasť nášho etosu a to by malo byť zachované. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Kursky. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Som veľmi rád, keď vidím, že Európsky parlament sa zaoberá bojom proti korupcii v športe. Korupcia podkopáva hodnoty športu Šport je jednou z najpríjemnejších a najlepších aktivít pre väčšinu ľudí. Počuli sme, že je to len vrchol ľadovca, že by sme mali robiť viac. V Poľsku sme zautočili na tento problém korupcie vo futbale. Pravdepodobne ste už počuli, že sme mali problémy s korupciou v športe. Mali sme problém, ktorý sa skončil veľmi podozrivo, zápas, ktorý sa skončil veľmi podozrivo, ktorý sa vyšetruje, s tým chceme niečo urobiť. A Zbigniew Zobro z Ministerstva spravodlivosti už zaviedol konkrétne preventívne opatrenia v poľskom zákone, ktoré majú bojovať s korupciou v športe. Odvoláme sa aj na princíp solidarity. Je tu problém s tým, že, že ľudia berú úplatky a s tým treba niečo urobiť, väčšou spoluprácou medzi policiou, vyšetrovateľmi vo všetkých krajinách a takisto treba konfiškovať aktíva majetok, ktorý vznikol v dôsledku skorumpovaných športovcov. Ďakujem. A teraz máme spontánnu rozpravu zvenu Catch the Eye. Máme sedem žiadostí o slovo. Prvý, má, prvý, prvý bude pán Skřidevský. Pani Skřidevský. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európska únia do veľkej miery e, zavádza reguláciu v mnohých oblastiach. Dnešná diskusia dokazuje, že aj prehľadnosť športu, športových súťaží e, je potrebné regulovať. Informácie o manipuláciách výsledkov zápasov dokazujú, že korupcia, najmä vo futbale, ale aj v iných e, e, športových odvetviach, E, pokračuje a postupuje ďalej. E, je mnoho rôznych postupov, e, ktoré sme už prijali. Isté, že nedá sa zovšeobecňovať a vyvodzovať dôsledky z týchto jedn... jednelých prípadov. Chcela by som položiť pani komisárke konkrétnu otázku. Máte nejaké konkrétne možnosti riešenia proti korupcii a kedy by sme mohli s tým počítať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Matula. Skandalurile din lumea sportului se țin lanț nu doar în țările terțe, ci și în Europa. V športovom svete uh, sú takéto problémy nielen v Európe, ale na celom svete. 90% stávok, ktoré sú nelegálne, sú bohužiaľ vo futbale, takže uh, Nesmieme na futbal, a futbal ale na iné športy zabúdať. Hovoríme o obrovských sumách, o sumách, o ktorých sa hovorí a vďaka mass médiám to bolo zverejnené oveľa skôr než predtým. Online stávky priniesli nelegálny cezhraničný obchod, ktorý je veľmi, prináša obrovské zisky je veľmi ťažké vysledovať tieto deliktívne praktiky veľmi často sú implikovaní aj operátori mimo, z mimo EÚ. Pri ovplyvňovaní výsledkov musíme dávať pozor a dosiahnuť to, aby verejná mienka znovu nadobudla dôveru v šport a v jeho hodnoty, podporovať integritu, rešpektovanie základných pravidel športu, legalizovať stavky. To by mohla byť len časť riešení. Nezabúdajme na to, že k väčšine korupcii dochádza práve v tých krajinách, kde dochádza k najväčšiemu počtu stávok. Vieme, že Európska policajná agentúra kooperuje na vyšetrovaní zmanipulovaných výsledkov fotbalových zápasov organizovaných stánkovým syndikátom pôsobiacim v Singapúre. Podľa dostupných informácií predmetom vyšetrovania je takmer 700 zmanipulovaných výsledkov po celom svete, na ktorých sa podialo viac ako 400 predplatených hráčov a rozhodcov z 15 krajín

elnök úr tisztelt bizottság! nagyon örülök annak hogy ezzel a fontos kérdéssel az. ďakujem pekne pán predsedajúci teší ma že Európsky parlament a komisia sa venujú tejto veľmi významnej téme. Šport je veľký biznis na celom svete a je to eh, veľkým pokušením pre tých, eh, ktorí eh, sa chcú obohatiť neférovým spôsobom. Ale nemali by sme hovoriť len o futbale v tejto súvislosti. Moji kolegovia poslanci sa e, vyjadrili skôr e, k futbalu, ale týka sa to aj iných športových e, odvetví a druhov. Šport má veľmi významnú úlohu a preto je potrebné ho chrániť pre deti. Je to dôležité z hľadiska ich rozvoja, taktiež je to dôležité z hľadiska integrácie spoločnosti a je to dobrým vzorom pre tých, ktorí sú znevýhodnení v spoločnosti je tu možnosť e, ďalej sa rozvíjať vďaka športu. E, tieto stávky sa uskutočňujú v Ázii. Musíme zakázať, aby sa e, mohli uzatvárať stávky na zápasy, na ktorých sa zúčastňujú mladí, mladiství hráči. A taktiež je potrebné vytvoriť osobitné jednotky, ktoré budú spolupracovať na európskej úrovni. Čenie do jednej minúty. Pán pasov Pirker. Pán kolega Pirker, nech sa páči. Ako ďalší? Je tu prítomný pán Pirker? Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keď vyšetrovania Europolu jasne dokázali, že manipulácie výsledkov boli spojené s praním špinavých peňazí a e, stalo sa to už súčasťou organizovaného zločinu, musíme prijať koordinované kroky proti takejto manipulácii. Ja by som očakával, že športové organizácie by zaujali politiku nulovej tolerancie tak aby dodržiavali kódex, etický kódex pre všetkých zúčastnených, ale aby predovšetkým na európskej úrovni sme e, poňali takéto e, manipulovanie výsledkov ako trestný čin na európskej úrovni. My musíme prijať konkrétne opatrenia, aby sme ochránili integritu športu proti narastajúcej kriminalizácii. Ďakujem. Ďakujem. Bardzo, pani... Ďakujeme pekne, pán poslanec. E, ďalším rečníkom je pán poslanec Zver gospa. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, chcem vám zablahoželať k vašim konkrétnym stanoviskám a k vašej ochote eh, riešiť tento problém. Taktiež chcem oceniť eh, toto naše uznesenie ehm, Takáto manipulácia výsledkov je jedným z príkladov korupcie, ale nie je to len jediný príklad. Ešte stále začíname bojovať v Slovensku, už začínajú konkrétne súdne procesy, už sme dosiahli isté výsledky v boji proti dopingu napríklad. Otázka však znie, či by sme to mali prenechať národným štátom, alebo či by sa to malo upraviť na úrovni EÚ. Princíp subsidiarity e, tu nestačí Korupcia totiž prekračuje hranice a preto musíme e, sa zaoberať touto témou medzinárodne. Europol sa snaží o koordináciu sledovania tejto trestnej činnosti a to sú podľa mňa významné kroky v boji proti korupcii, ale nestačí to. E, v najbližších rokoch e, musíme prijať efektívne opatrenia a zaujať efektívny európsky prístup a európske štruktúry. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Luan. Um, Vážený pán predsedajúci, komisárka, kolegovia, šport nie je len fyzickou aktivitou, ale aj sociálnou, vzdelávacou. Buduje kontakty. Čo urobíme, keď niečo ovplyvní bezúhonnosť týchto aktivít? Aké akými vzormi budú športovci pre mladých ľudí, ktorí pozerajú televíziu a vidia škandály a korupcia. Európske inštitúcie a národné inštitúcie sú bezmocné. Nevedia e, bojovať s týmito nešvármi. Ja by som chcel odporučiť Európskej komisii, aby spolu s členskými štátmi EÚ harmonizovali národnú legislatívu, ktorá sa týka korupcie v športe prostredníctvom vykonania e, opatrení, napríklad dohody s tretimi krajinami, kde existujú skupiny organizovaného zločinu a týmto spôsobom zastaviť ich aktivity a v neposlednom rade založiť medzinárodnú jednotku, ktorá by mala dohľad nad týmto javom. Ďakujeme. Teraz bude mať slovo pani komisárka Vasiliu, ktorá zhrnie túto rozpravu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predovšetkým dovolte mi poďakovať všetkým cteným poslankyniam a poslancom za príležitosť prediskutovať si tu dnes s vami spôsob, akým najlepšie bojovať jedným z najväčších ohrození, ktorým čeli dnes organizovaný šport, a to je ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov a súťaží. Ďakujem pani Boskur za jej príspevok. Upezpečujem ju, že aj my naozaj máme veľké obavy v za ostatných niekoľko mesiacov sme boli konfrontovaní s článkami v tlači aj so správami, ktoré sa týkajú konkrétneho odhalenia, fixľovania s výsledkami v Európe. Myslím si, že to je globálny jav, pretože sme ho zistili na niekoľkých kontinentoch. Často sa do neho zapájajú organizované skupiny zločincov. Týka sa veľkých športových klubov i malých športových klubov a rozličných aktérov, zraniteľných mladých hráčov, trénerov, dokonca aj rodičov a mnohých ďalších aktérov. Ako bolo povedané, a mnohí z vás to potvrdili a počiarkli, je to medzinárodný problém, ktorý potrebuje medzinárodné riešenie. Treba bojovať, aby sme chránili bezúhonnosť vo športových súťažiach a komisia robí maximum, je pripravená konať. Nie je to ľahká úloha bojovať proti takejto komplexnej záležitosti, ako je ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov a súťaží. V úzkej súčinnosti so svojimi kolegami z odvetvím hazardných hier sa snažíme bojovať s korupciou, aby sme našli spoločného menovateľa, spoločnú pôdu pre komisiu na, v tejto tematike. Preventívne opatrenia by mali byť vykonávané tými stranami, ktoré majú vo veci slovo. Takisto treba uľahčovať spoluprácu a koordináciu medzi príslušnými aktérmi na európskej úrovni. Treba zapojiť policiu, odvetvie hier a stávok, športové hnutia. Veľká úloha, ktorá pred nami stojí, je zlepšiť ich spoluprácu, aby bolo možné efektívnejším spôsobom bojovať proti eh, fixľovaniu s výsledkami a rozšíriť tento boj na medzinárodnú úroveň. Dobrá správa vecí verejných je tiež veľmi dôležitá a máme teraz skupinu odborníkov, ktorá pracuje na dobrej správe veci športových so športovými klubmi. Usmernenia budú k dispozícii v roku 2014. Takisto diskutujeme o možnom dohovore, ktoré by sa skoncipoval spolu s Radou Európy, ktorá, a tá, tento dohovor by sa týkal športových súťaží. Je to dlhý proces, je to beh na dlhé trate, ale veríme, že tieto rokovania sú krokom tým správnym smerom. Takisto hovoríme s UNESCO o tom, ako tému boja proti e, ovplyvňovaniu výsledkov športových zápasov dostať vyššie v prioritách programu práce so športom. Na svetovej konferencii športových ministrov v maji tohto roka sa takisto bude o tejto veci hovoriť. Potrebujem vašu podporu v tomto procese a rada by som poďakovala za pozitívne príspevky, ktoré tu odzneli počas dnešnej rozpravy. Boj s manipulovaním so športovými výsledkami je zložitý. Musíme zostať zjednotení a odhodlaní a pracovať spolu vedno smerom k spoločnému cieľu. Vážený pán predsedajúci, kým skončím, rada by som povedala, že nebudem akceptovať nikoho, kto hovorí, že Európska komisia je skorumpovaná a žiadam tých, tie poslankyne a poslancov, ktorí tieto slova vypustili z aby sa ospravedlnili. Tá poslankyňa, ktorej sa to týka, bohužiaľ už odišla, takže jej to nemôžem priamo povedať, ale chcem vám, vás, sa na vás obrátiť. Dúfam, že zdieľate tento môj postoj. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Ja by som vám chcel povedať, a dúfam, že poslancovia to vedia, že návrh uznesenia z dnešnej rozpravy bude